a hlasovanie prebehne e, teraz následne. Z strany rady som dostal stanovisko k e, teda prvému e, riešeniu, pokiaľ ide o prenosné choroby zvierat. Spravie...